La seduta è ripresa. Otváram opätovne plenárne zasadnutie. Chcel by som oznámiť výsledky tretieho kola hlasovaní. Záverečné hlasovania Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia e, na obdobie po roku 2020 schválené. Reakcia na pandémiu COVID-2019 schválené. Politika hospodárskej súťaže schválené podvýbor pre daňové otázky schválené. Osobitný výbor pre boj proti rakovine schválené. Osobitný e, výbor e, pre zasahovanie zo zahraničia schválené. E, umelá inteligencia, osobitný výbor schválené uznesenie o Českej republiky, odsek 11 schválený, odsek 14 prvá časť schválený, 14 druhá časť schválený, Odsek 20 schválený, odsek 21 schválený, 45 v troch častiach, prvá časť schválená, druhá časť schválená, tretia časť schválená. Odsek 49 schválený, úst- úvodné ustanovenie A, prvá časť schválená, druhá časť schválená. Správa o Západnom Balkáne, 32 zamietnuté, 33 zamietnuté, 34 zamietnuté, 35 zamietnuté, 9 schválené, 10 schválené, odsek 1, pôvodný text, bod S schválený, 36 zamietnutý, odsek 1T schválený, 11 schválený, pozmeňovací návrh 12 schválený, 13 schválený, 37 zamietnutý, odsek 1 a Q v troch častiach. Prvá časť schválená, druhá časť schválená, tretia časť schválená. Pozmeňovací návrh 14 schválený, 38 zamietnutý, 39 zamietnutý, 15 schválený, 40 schv- zamietnutý, 16 schválený, 41 zamietnutý, 17 v dvoch častiach prvá časť schválená, ča- druhá časť zamietnutá. 42 schválený, 18 schválený, 19 schválený, 20 schválený, 21 schválený, 22 schválený, pozmeňovací návrh 23 schválený, 24 schválený, pozmeňovací návrh 1 schválený, 2 schválený, 3 schválený, 4 schválený, 25 zamietnutý, 26 zamietnutý, 27 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 5 schválený. Úvodné ustanovenie je schválené. 8 zamietnutý, 6 e, schválený, 7 schválený, 8 schválený, 29 zamietnutý, 30 zamietnutý, 31 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 10 schválený, 5 zamietnutý, 1 zamietnutý, 11 zamietnutý, 6 zamietnutý. Odsek 15 v druhých častiach. Prvá časť schválená, druhá časť schválená. 7 zamietnutý. Odsek 17, pôvodný text schválený, 2 zamietnutý, 3 zamietnutý. Odsek 24 v dvoch častiach, prvá časť schválená, druhá časť schválená. Odsek 26, prvá časť schválená, druhá časť schválená.